Polské orgány požiadali o zbavenie Tadeuša Šimanského imunity. Podľa článku 6 odseku 2 bola táto žiadosť postúpená výboru pre právne záležitosti. EPP a EFD ma požiadali o vymenovanie členov do výborov. Tieto zoznamy budú súčasťou